hlasovaní by sme mali povedať e, vždy počet, e, teda kto sa vyjadril za proti a kto sa zdržal. Takže nie je možné takýmto spôsobom zjednodušiť postup, tak pristúpime k programu a ideme hlasovať o správe pána Koeja o bezpečnostných znakoch a biometrii v pasoch a cestovných dokladoch. Je tu návrh nariadenia. Bol stiahnutý ústny pozmenujúci návrh, takže tam jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz celý návrh, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz menovitým hlasovaním legislatívne oznesenie. Začínam hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schváleno 594 za, 51 proti, 37 sa zdržalo. Teraz budeme eh, gratulovať spravodajcovi pánovi Kojeďovi. Poprosím pána Speroniho. Ďakujem, pán predsedajúci. Bravo, oznámili ste, že žiadosť parlamentných novinárov, eh, ktorých samozrejme my oceňujeme, ale že budete ohlasovať všetky výsledky hlasovania, ale ja si myslím, že rokovací poriadok by sa mal robiť europoslancami a nie novinármi. A rád by som vedel, e, či je to e, organizácia nejakých zlomyselných novinárov, ktorí e, urobili túto požiadavku, pretože novinári môžu veľmi dobre na svojich obrazovkách vidieť výsledky hlasovania a niekedy E, môžu byť problémy pre niektorých hluchých novinárov. No dobre, hovorí pán predsedajúci, ja mám istý problém. Samozrejme, ja sa nemôžem vyjadriť k problémom práci novinárov, ale keďže táto žiadosť bola postupená oficiálne na predsedníctvo parlamentu pred niekoľkými e, momentami, som toho názoru, Samozrejme, ja osobne s vami súhlasím, ale Myslím, e, že bolo vhodné, aby predsedníctvo vyriešilo tento problém a na budúcom stretnutí budeme mať oficiálnu odpoveď na tento problém, na túto otázku. Pán McMillan. Um, Podporujem čo sa tu povedalo, poznám pravidlo, ale podporujem našeho kolegu poslanca, pretože na platne sú uvedené všetky výsledky. Ak by ste mali čítať všetky tieto konkrétne čísla, tak by to bolo veľmi časovo náročné. Tak ja chcem požiadať Biro, aby ste to predložili do príslušného výboru a výbor bude o tom uvažovať, že či takýto postup schválime pre ďalšie rokovanie. Ako som už povedal, predsedníctvo samozrejme definitívne odpovie na túto otázku. A teraz podľa programu hlasujeme o správe pána Grafa Lambsdorfa o verejných zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Je to návrh smernice. Hlasujeme o prvom bloku pozmeňujúcich kompromisných návrhov, kto je za blok 1. Ďakujem. Proti. Zdržali sa. Je to schválené a teda druhý blok vypadáva a hlasujeme o celom návrhu. V znení pozmeňujúcich, kto je za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Menovite hlasujeme o návrhu uzne, legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 597 za, 69 proti, 33 sa zdržalo. Takže gratulujeme spravodajcovi pánom Grafovi Lambsdorfovi. Nech sa páči, máte slovo. Myslím si, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Mohol by prísť technik, prosím. si vecchia la postazione 299. Ďakujem. Prosíme technika aby zasiahla. Teraz budeme hlasovať o správe pána Šlajtera. Nebezpečné látky a prípravky, pokiaľ ide o dichlormetán. Prvý blok, mm, kompromisný návrh, to je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Takže blok číslo 2 vypadáva a budeme hlasovať o celom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené a teraz hlasujeme menovite o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 674 za, 17 proti, 8 sa zdržalo. Gratulujeme spravodajcovi. Teraz tu máme správu pani Ilda Figueiredo, splnomocnenie ratifikovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybarstva v roku 2007. Je to dohovor číslo 188. Jediné hlasovanie legislatívneho uznesenia. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 671 hlasov za, 16 proti. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz je tu správa pána Kataniu. Situácia v oblasti základných práv v EÚ v rokoch 2004-2008. Hlasujeme o, o pôvodnom texte odstave 10, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Návrh číslo 3 bol stiahnutý a teda budeme hlasovať o návrhu 31, pozmeňujúcom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté odsek 17 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválen. Druhá časť, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Druhá časť odseku 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 346 za, 332 proti, 9 sa zdržalo. Schválené. A teraz hlasujeme o odseku 18. Dve časti. Prvá časť, kto je za. Druhá časť, pardon, proti. Schválená druhá časť, to je za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Teraz Odsek 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o odstavci 23. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 32, odstavec 27. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Pozmeňujúci návrh číslo 32. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 382 za, 303 proti, 8 sa zdržali. Pozmeňujúci návrh číslo 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsk odstavec 30. 5 častí, oddelené hlasovanie, teda prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválen. druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, tretia časť, to je za, proti, Overíme si elektronicky. Tretia časť odstavca 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 433 za, 235 proti, dvaja sa zdržali, takže schválené štvrtá časť za, proti, zdržali sa, piatá časť za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz návrh 47, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz odstavec 31 v dvoch častiach. Menovite prvá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 521 za, 156 proti. Druhá časť, kto je za? Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváleno. 598 za. Hlasujeme o návrhu číslo 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté odstavec 32 v dvoch častiach. Prvá časť. Je tu žiadosť o ústny pozmenujúci návrh. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Aby sa text doplnil v tomto pozmeňovacom návrhu, jednoducho by išlo to, že sa pridali tieto slova po texte, ktorý znie 12. september 2006 a v účinnosti 17. decembra 2008, pretože boli rozhodnutia súda o týchto dátumoch 17. decembra, takže by nebolo správne uviezť rozhodnutie z decembra 2006 bez toho, že by sme tam uviedli posledné rozhodnutia súdu z decembra 2008. Dúfame, že ste všetci pochopili toto vysvetlenie a to začleníme do tej prvej časti textu, o ktorom sa bude hlasovať. Má niekto nejaké pripomienky? Nie sú pripomienky, no dobre, takže prvá časť. Vrátanie ústneho pozmenujúceho návrhu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté? Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa. Zdá sa mi, že je to zamietnuté a elektronicky si to overíme. Druhá časť, otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 237 za, 368 proti. Druhá časť je teda zamietnutá. Hlasujeme o číslo, o, o číslo 18. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasujeme oddeleným hlasovaním o odseku 37. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 25 bodu D Menovite otváram hlasovanie. Pre, prego, um, Mr. President, according to my voting list, it appears that paragraph... Podľa môjho hlasovacieho zoznamu to vyzerá tak, že 36 sa vlastne stiahla. Máme o tom vôbec hlasovať? È stato, eh, onorevole, è stato ritirato l'emendamento 8. E quindi... Áno, tamto číslo sem bolo stiahnuté a teda Nemôžeme hlasovať o odseku 36. Vraciame sa k pozmeňujúcemu návrhu 25 o odseku 38. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 299 za, 366 proti, takže je to zamietnuté teraz číslo 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz Nech sa páči. Procedurálna otázka, nepočujeme bez mikrofónu. Anche adesso non c'è traduzione? Nemáte tlmočenie, nepočuť vás. Pensiamo noi. Okay. Grazie. Thank you. Thank you very much. But uh, in any case we need also the translation from the English, so <laughs> it's not, it's not... Samozrejme potrebujeme aj tlmočenie aj z angličtiny alebo do angličtiny. Dobre, pristúpime k hlasovaniu oceku 45. Originálny text, kto je za? Qual è il problema? Abbiamo approvato l'emendamento. Qual è il problema? Aký je teraz problém? Budem sa snažiť vysvetliť veci. Hovoríme k odseku 40. Tam sme prijali pozmenujúci návrh číslo 43 hlasovanie o celom odseku teda vypadáva, takže rovnako aj oddelené hlasovanie, pretože sme 43 prijali, takže teraz pristupujeme odseku 45 a snažím sa, aby ste to hlasovali. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 10, pardon, 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasujeme o Dobre, chcete si to overiť? OK. Číslo 35 odseku 49. Otváram hlasovanie. La votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. 452 za, 211 proti, 25 sa zdržalo. Je to prijaté. Hlasujeme o odseku 51 a hneď úvodný text 5 častí. Prvá časť, kto je za? Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 619 za, 53 proti. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválen 344 za, 323 proti. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 627 za, schválené 48 proti. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 569 za. A piata časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 367 za. Celý text tohto odstavca sa schválil a teraz Návrh číslo 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o celom odstavci číslo 55. Odrážka 4. Tri, v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválen. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz pozmeňujúci návrh číslo 21, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz o texte odstavca 61 v dvoch častiach. Elektronicky otváram hlasovanie prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Schválené 651 za, 28 proti. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 427 za, schválené. Teraz hlasujeme o čísle 27, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnuté číslo 52, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh číslo, je to odstavec číslo 62 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť to je za. Druhá časť elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 437 za, 207 proti. Teraz budeme hlasovať o odstavci 65. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené. Odstavec 71, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Je to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 367 za. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo... Nie, nie. Odstavec 72. Návrh 30 elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené 591 za. Pozmeňujúci návrh číslo 53. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté odstavec 73 pôvodného textu v dvoch častiach. Procedurálna otázka? Či chcete si to overiť ten predchádzajúci? Dobre. Odstavec 73, pozmeňujúci návrh číslo 53. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 317 za, 353 proti, zamietnuté. Prvá časť, kto je za? Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené. Číslo 54. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 254 za 403 proti. Pozmenujúci návrh číslo 22. Elektronicky otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Respinto con 400. Zamietnuté 401 proti, 254 za, pozmeňovací návrh 56, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o texte odseku 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 36, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené Mám taký pocit, že to bolo schválené, ale radšej by sme to overili, takže ideme znovu hlasovať o návrhu 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 404 za. Takže tým sa vypadáva návrh 58. A teraz návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietame. Návrh 37. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte odstavca 90 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz návrh 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o texte odstavca 93, tri časti. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. A tiež ešte tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tretia časť je schválená. A teraz text odstavca 93, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 94 za, proti, zdržali sa, schválené. Za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz pozmeňovací návrh 45. Pôjdeme menovite hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie takže zamietnuté. 379 proti, 296 za. Teraz budeme hlasovať menovite e, o 103. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 396 za. Teraz 104. Celý odstavec, kto je za? Proti zdržali sa schválená. Odstavec 105 za. Proti zdržali sa. Pozmeňovací návrh 59 za. Zdržali sa zamietnuté. Takže teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte odstavca 107 6 častí. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa schválené. Piatá časť za, proti, zdržali sa schválené. Šiesta časť za, proti, zdržali sa schválené. Takže blahoželám k tomuto gymnastickému cvičeniu. A teraz odstavec 108. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. Odstavec 111. E, Tam je návrh 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz odstavec 120 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za? Proti, zdržali sa schválené. A teraz budeme hlasovať o návrhu 24. Máme troška administratívne meškanie. Je tu ešte dodatočná žiadosť o menovité hlasovanie. Ak nie sú žiadne námiestky a nie je to v hlasovacom zozname, tak prosím, poďme akceptovať túto žiadosť o menovité hlasovanie. Ideme hlasovať menovite. Návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté, 531 proti, 101 e, 2 za. Teraz 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text od e, seku 141 v dvoch e, osobitných častiach. Otváram hlasovanie elektronické, teda menovité v dvoch častiach. Otváram, na tú prvú časť skončím hlasovanie schválené 640 za, druhá časť. Otváram hlasovanie o druhej časti. Končím hlasovanie. 334 za, 292 proti, schválené. Takže druhá časť je schválená. Pôvodný text teraz článku 157 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa schválené. Od e, pozmeňovací 61 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 62. Od 151 za, proti, 159 za, zdržali sa zamietnuté a preto musíme hlasovať o pôvodnom texte v dvoch osobitných častiach. Prvá časť to je za, proti zdržala sa schválená. Druhá časť za, proti zdržal sa schválená aj druhá časť. 23 e, za, proti zdržal sa zamietnuté. Teraz k odseku 166 pôvodný text v angličtine je ten správny text, pretože existuje priveľa prekladov, ktoré úplne skreslili význam tohto oceku. Nebudem teraz tu zachádzať do detajlov, ale jednoducho správne znenie je v anglickom jazyku. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste nám to pripomenuli. Pripomeniem to v, v správnom okamžiku ale teraz ideme hlasovať o e, článku 161, pre, pretože ešte stále musíme hlasovať o pôvodnom znení. Návrh bol totiž zamietnutý za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz sa dostávame k odseku 166, kde je anglický text tým správnym znením s prekladom bolo veľa problémov, čiže 166 menovité hlasovanie otváram. Končím. 374 za, schválená. Menovité hlasovanie k uzneseniu ako celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 401 za, 220 proti. Uznesenie je prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia výboru pre sociálne otázky k dohovoru o na normách, e, pracovných normách námornej doprave. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. E, hlasovanie menovité o uzneseniu ako celku. Končím hlasovanie. 646 za. Gratulujem našim e, spravodajcom. Je to schválené. Takže teraz sa dostávame k správe Andri Kiene o e, vývoji v Rade OSN pre ľudské práva a najmä úloha EÚ. Prvý blok pozmeňovacích návrhov 1 až 7 od spravodajca za, proti, zdržala sa schválená. Uznesenie ako celok, e, elektronické hlasovanie otváram. Hlasujte. Otváram hlasovanie. Ešte, pardon. Nie, nie, nie je ešte otvorená, ale za chvíľu bude otvorená. Vzdávam sa. Dobre. Končím. 629 za. Takže uznesenie je schválené. Gratulujem spravodajcovi. A teraz sa dostávame k správy Kapato o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu Rady a komisie. Pôvodný text odseku 3 v dvoch osobitných častiach. Prvá časť, kto je za, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, e, schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa schválená. Teraz odsek 5.2. Oddelené hlasovanie 6 častí. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržal sa schválené. Tretia časť za. Proti? Zdržal sa schválené. Štvrtá časť za. Proti? zdržali sa schválené. Piatá časť za, proti, zdržali sa. Preveríme si štvrtú časť. Štvrtá časť tohto odseku otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 374 za schválené, 5. časť za, proti, zdržali sa schválené, 6. časť za, proti, zdržali sa schválené. A teraz odsek 5, odrážka 3. Kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Odstavec 7 za proti, zdržali sa schválené. Odstavec 8 za, proti, zdržali sa schválené. Odstavec 9 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 11, odrážka 4 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 13 e, za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 16 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 17 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 18 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 19 za, proti, zdržali sa schválené. Ospravedlňujem sa. Asi som spravil chybu. Overíme odstavec 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 176 za, 421 proti. Takže úplne totálne zamietnuté. Odsek 20 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 21 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz odôvodnenie 9 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz celé uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 355 za, 195 proti, schválené. Gratulujem spravodajcovi. A tým Končíme hlasovanie a, a teraz vysvetlenia k hlasovaniu. Allora, relazione Coelho. Mister... Uh, Teraz ku správe Coelho. Ja som hlasoval za túto správu, pretože je to v záujme bezpečnosti detí a preto potrebujeme takúto reformu a preto